tento signál, ktorý vyšleme, privedie k tomu, aby Európska komisia, členské štáty, ale pre všetkým aj vládu Turecka privedú k ušej spolupráce, preto aby sa v tejto oblasti kde vykonali ďalšie kroky. Thank you very much. Now let's... Ďakujem pekne, teraz pristúpme k hlasovaniu. Nie je toho až tak veľmi veľa na programe budeme hlasovať o správe pána Masipa Hidalgo, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu. Hlasujeme. Menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. The votes is... You all voted? Hlasovali všetci? Takže končím hlasovanie. Pán Stevenson. Nepočujem vás. Technické problémy očividne. Pošlame technika. Dobre. Ďalšia vec. A to je správa pána Lechnera. Pán Cassini. Áno, vy potrebujete technickú pomoc. Ešte niekto? Presidente, Pán predseda, musím povedať, že ja mám problém a pevne verím, že technická služba, ktorá to je v dispozícii, to vyrieši priebehu niekoľkých minút. Let's try, let's try another vote. Dobre, skúsime ďalšie hlasovanie. A toto je hlasovanie o správe pána Lechnera. Prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločnosti. Hlasujeme menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. everybody voted? Hlasovali všetci. The vote is closed. Končím hlasovanie. And that is adopted. Bolo to schválené. Gratulujem pánovi Lechnerovi. A mal som vlastne pogratulovať aj pánovi Masipovi Hinelgovi. Výborne, ďakujem pekne. Ďalšia správa je správa pána Haglunda protokol medzi EÚ a Ginou Bissau, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti. Menovité hlasovanie hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Aj toto bolo schválené. Gratulujem pánovi Haglundovi. Teraz je správa pani Nec. Účasť Maroka na programoch Únie. A hlasujeme, nech sa páči, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Gratulujem pani, Nejc. A aj marockým rybárom ďalší bod na hlasovanie. Odporúčam druhého čítania. Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec. Ešte predtým, ako budete hlasovať, by som dal slovo pánovi spravodajcovi. Pán Vojčechovský, nech sa páči. Panie przewodniczący, Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz sme sa dostali do poslednej etapy veľmi dôležitého nariadenia, ktoré bude znamenať zjednodušenie eh, v oblasti vakcinácie proti veľmi nebezpečnému ochoreniu oviec, ktoré ohrozuje stavy v niektorých štátoch. Je tu lepšie očkovacie látky, lepší prístup k týmto látkam. Toto je veľmi dôležité na tomto texte a musíme ho bez výhrad schváliť a to podporí e, e, chov dobytka v celej Európe. Už sme svojho času o tom hlasovali a teraz sme vlastne tak povedať na konci celého procesu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Chcel by som vás poprosiť, aby ste toto nariadenie podporili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keďže nikto nie je proti stanovisku, tak schválujeme stanovisko rady. Ďakujem pekne pán Vojčechovský. A teraz je správa pani Esaja, technické požiadavky pre prevodné príkazy a priame inkasy v eurách. Blok číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz tu hlasujeme o úprve návrhu komisie, je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz sa dostávame k návrhu legislatívneho uznesenia, kto je za. Prepačte. Aha, je tu ešte jeden pozmeňujúci návrh. Je to návrh 111. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia v upravenej forme. Hlasujte menovite, nech sa páči. Have you all voted? Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. That is adopted. Schválené veľkou väčšinou. Gratulujem pani Esaja. Ďalší bod na programe je správa pani Ayala Sender, vymenovanie člena dvora auditorov, pán Baudilio Tome Muguruza ešte predtým, ako budem hlasovať, dostane slovo pán Svoboda, ktorý zastupuje spraveky na 9 Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku na spravodajkyňu, lebo ak si dobre spomínam, my sme vlastne už hlasovali o členovi pre dvor auditorov za Španielsko. Ja sa chcem spýtať, či Španielsko teraz na to nemá dvoch členov na dvore auditorov, lebo jeden čl- alebo ten človek, ktorého sme vtedy hlasovali, odstúpil alebo odvolala španielská vláda, ale považujem za zvláštne, že v parlamente sme hlasovali o členovi a potom jednoducho rada nerešpektuje naše hlasovanie. Preto by som chcel spýtať, aká je aktuálna situácia. Naša politická skupina by chcela pracovať proti tomu, ako postupuje rada, že jednoducho rada po hlasovaní veľkou väčšinou nerozhodne, neakceptuje rozhodnutie Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Apparently the uh, mandate of the... Očividne mandát aktuálneho auditora sa končí tento mesiac, to znamená, že tento návrh je očividne v poriadku, tak mi to bolo teda povedané. A teraz hlasujeme a bude to tajné hlasovanie. A hlasujte modré hlasovanie. The blue vote is closed. Končím teda toto modré hlasovanie. It says yes. My... A vidíme tu, že 310 za, 276 proti, 87 sa zdržalo, takže e, je to schválené. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, a tým pádom končíme hlasovanie.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 Right, um, explanations of vote. Výborne, dostávame sa k vysvetleniu hlasovania. Ako prvý vystúpi pán Swinburne. Nech sa páči. Pani Swinburne.